Dobré vzťahy s Palestínou sú pre nás v Európskej únii mimoriadne dôležité. Európska únia je najdôležitejším partnerom Palestíny vo finančných, hospodárskych, finančnej, hospodárskej, humanitárnej spolupráce. Fungujúca Palestína je pre nás všetkých aj morálnou povinnosťou, vážený pán predseda Abbas. Vy ste svoj život venovali jednej úlohe uznanie a sloboda Palestíny bez násilia. E, vy ste boli jedným z architektov mierovej konferencie v Madride a zmluvy z Oslo, ktoré sú ešte dnes mílniky mierového procesu na Blízkom východe. Vaša dnešná prítomnosť, vážený pán prezident, po e, prejave izraelského predsedu Rivlina včera v parlamente je signálom, že existuje vôľa o udržateľný mier medzi Izraelom a Palestínou, že táto vôľa, toto želanie je stále živé. V tejto súvislosti eh, si tiež vážim prácu vysokej predstaviteľky pre zahraničnú politiku a podpredsedničku komisie Erik, Federiky Mogherini, ktorá je tu medzi nami. Ďakujem aj vám Pani Mogherini, a srdečne vás vítam. Európsky parlament v septembri 2015 eh, sa vyslovil eh, za riešenie eh, dvoch štátov na základe hranice 1967 s Jeruzalom ako hlavným mestom oboch štátov. No a pri tomto riešení musí štát Izrael, ktorý žije v bezpečný, bezpečí a, a nezávislý, demokratický a bezpečný štát Palestína, a to chcem dnes eh, zdôrazniť, eh, musia existovať a žiť eh, spolu jeden vedľa druhého. Na to, aby sa to zaručilo, musí, musia byť najskôr ukončené násilnosti a násilie. Žiadny politický cieľ neodôvodňuje slepú nenávisť alebo dokonca terorizmus. Európsky parlament odsudzuje E, nie po prvý krát ďalšie budovanie izraelských osád, ako aj ostreľovanie izraelských území raketami militantných skupín. Zývame na ukončenie blokady pásma Gazy a zmierenie e, medzi palestínčanmi alebo s palestínčanmi. Vážený pán predseda Abbas, práve toto zmierenie, ochota odpúšťať a empatia rovnako tak medzi palestínčanmi, ako aj medzi palestínčanmi a Izraelcami je základnou súčasťou mierového procesu, v ktorom sa vy tak angažujete. Ešte raz vás všetkých kolegyň a kolegov v Európskom parlamente a rád vám teraz odovzdávam slovo. Nech sa páči. الله الرحمن الرحيم معالي السيد Všemocný a milosredný, Allah, vážený pán predseda Európskeho parlamentu, vážený európsky poslanec, dámy a páni poslanci. Dovolte mi, aby som v prvom rade poďakoval za pozvanie, aby som vystúpil pred týmto váženým zasadnutím ja by som rád vyjadril naše maximál, náš maximálny obdiv k vášmu demokratickému modelu, ktorý ste vybudovali v rámci diverzity uh, jazykov a kultúr. Uh, a to je akési zrkadlo, ktoré odráža veľkú civilizáciu, nádhernú kultúru a ľudské princípy, ktoré vaše európske národy reprezentujú a ja vás skutočne veľmi hlboko rešpektujem a zároveň vám ďakujem za vaše stanoviská, ktoré vás cia stanoviská v prospech e, obnovenia spravodlivosti a mieru v mojej krajine, v Palestíne a som rád, že vám môžem postúpiť pozdravy môjho národa, môjho ľudu, ktorý sa pozera na váš parlament a prostredníctvom tohto parlamentu sa pozerá aj na e, rôzne e, parlamentné výbory. Keď sa na vás môj národ pozerá, tak e, cíti e, podporu e, našej slobody a my vám ďakujeme za akýkoľvek prejav podpory a pomoci, čo nám umožňuje rozvajať, rozvíjať naše hospodárstvo a rozvíjať naše demokratické inštitúcie. Náš národ takýmto spôsobom bude e, môcť nastoliť základy demokratického a transparentného systému, ktorý bude schopný rešpektovať medzinárodné kritéria, hlavne v otázke právneho štátu a rešpektovania ľudských práv. Rád by som vzdal česť aj hlasovaniu vášho Európskeho parlamentu, ako aj odporúčaniam EP, e, ktoré ste vyslali krajinám, aby tieto uznali existenciu palestínskeho štátu. Rovnako chcem poďakovať všetkým národným parlamentom, ktoré odporúčili ich e, vládám uznať existenciu palestinského štátu. Rád by som dodal, že keď veríme v riešenie dvoch štátov, tak by bolo potrebné tieto dva štáty uznať a nie len jeden z nich. Pán predseda parlamentu, dámy a páni, poslanci, 100 rokov uplynulo od e, e, slubu z Belfuru z 1917. E, 160 rokov uplynulo od katastrofy Anakbar, ktoré sme a 50 rokov, keď v roku 1948 izraelské sily zmasakrovali a zabili veľké množstvo palestincov a to spôsobilo 100 tisícky presídlení našich občanov, ktorí dovtedy žili mierovo a e, táto situácia ich zmenila na utečencov. Viacej ako 425 e, palestínskych dedín e, bolo jednoducho vymazaných z povrchu zeme a z máp. Išlo o dediny, v ktorých náš národ žil už tisícky rokov mierovým spôsobom. V 1967 Izrael okupoval východný Jeruzalém rovnako ako západnú časť Jordánska a, e, a pásmo Gazy. Nová vlna presídlencov, utečencov, nové tisícky ľudí a náš, e, náš ľud v týchto oblastiach naďalej trpí okupáciou. Minimum, čo môžeme povedať, keď sa pozrieme na palestínsku krajinu, je, že Palestína ako vlast a ako národ – národ, ktorý má históriu, e, dedičstvo, kultúru, aj určitú geopolitickú entitu identitu, tak táto krajina utrpela historický masakér, utrpela bezprecedentnú okupáciu 20. storočia. Je to okupácia, ktorá e, naďalej pokračuje. Už sme v 21. storočí, teda aj po prelome tisícročí. Naďalej ide o okupáciu. Dámy a páni, zažili sme čierne stránky našej histórie a ešte stále sme na nich. Náš národ v Palestíne trpí potláčaním, okupáciou, arbitrárnymi akciami, prejavmi e, e, nenávisného rasizmu národ, ktorý musí žiť ako e, utečenci v diaspore, žije v biede a v nedostatku. Ale by sme sa rozhodli, že vydržíme a že ostaneme na našom území, na našej pôde. A rozhodli sme sa pokračovať v úsilí, aby sa skončila izraelská okupácia politickou a diplomatickou mierovou cestou. A podarilo sa nám v tomto úsilí na medzinárodnej úrovni, ale nepodarilo sa nám dosiahnuť pokrok v našich vzťahoch s Izraelom a pritom sme nešetrili úsilím, aby sme sa snažili aplikovať dohody, ktoré boli podpísané a aby sme rešpektovali naše e, záväzky a zároveň sme aj protejšiu stranu žiadali o rešpektovanie týchto záväzkov, ale Izrael odmieta rešpektovať tieto záväzky a naďalej e, pokračuje v potláčaní a v hegemónii vo všetkých sektoroch života. Izraelci sa snažia zmeniť realitu, e, každodenný život Jeruzalema, jeho historickú identitu, ohrozujú miesta kultu, či už kresťanské alebo moslimské. Izrael naďalej pokračuje vo svojej okupácii, v kolonizovaní, naďalej konfiškuje pozemky, územia, ničí e, domy, naďalej e, uväzňuje tisícky a tisícky palestíncov. Izrael zažíva a naša oblasť zažíva e, momenty násilia v oblasti narasta extrémizmus. Zaznamenali sme akcie izraelských e, kolonistov, ktorí, e, z, ktorí zapálili dom, kde žila rodina Vavapša, alebo mladý palestinec, jeden z rodinných príslušníkov, umrel v tomto atentáte. Zažívame uh, mimosúdne e, vraždy a odsudenia. Tento postoj spôsobuje, že dokonca aj niektorí izraelskí politici začali e, kritizovať súčasnú izraelskú vládu šéf opozície Ercog alebo Jalon, minister e, obrany, ktorý odstúpil rovnako ako Ehud Barak, bývalý minister vlády alebo e, zástupca náčelníka vrchného štábu izraelskej armády. Nehovoriac o izraelských novinárov, ktorí upozorňujú, že Izrael sa začína e, správať fašisticky a rasisticky a to citujem ich vlastnú tlač. Pán predseda, dámy a páni poslanci, uznesenie o rozdelení území 181 eh, OSN rozdelilo historické územie Palestíny na dva štáty. Bolo to približne spravodlivé rozdelenie, ale od toho obdobia Izrael zbraňami a vojensky obsadilo 80, 80 78 historického územia Palestíny v 48. roku, ale tomu nestačilo, a potom zvyšok okupoval v roku 1967. Niekti, ktorí hovoria o tomto uznesení, že toto uznesenie by nemalo byť chápané vo svojej integralite a celistosti, ale len niektoré odseky, ale ja sa týchto ľudí pýtam a žiadam od nich, aby ho aplikovali v celistvosti nezávisle od medzinárodných rezolúcií a nezávisle od úsilia medzinárodného spoločenstva v prospech e, riešenia dvoch štátov. Žiaľ, napriek týmto úsiliam náš štát ešte stále nie je nezávislý. Napriek tomu, že sme sa stali členským štátom OSN od roku 2012. Náš štát sa stal tiež členom viacerých medzinárodných organizácií a podpísal viacero medzinárodných nástrojov. Uznalo nás 138 štátov vo svete. Napriek týmto faktom a aby sme urobili krok vpred v našom mierovom procese, aby sme ukončili utrpenie nášho národa, tak sme súhlasili s vytvorením palestínskeho štátu na um, menšej časti územia, než je jedna štvrtina historickej Palestíny. Takže sme sa uspokojili len s 22% našich historických území a to vychádzajúc z hraníc roku 1967 a napriek tejto veľkej obeti odvtedy prebehla madridská konferencia a e, dohôd z Osla. Nezaznamenali sme žiadny pokrok a bohužiaľ sme v patovej situácii a krútime sa dokola. E, rokujeme, ale výsledky neprichádzajú a to je postoj Izraela, ktorý sa snaží získať čas aby zmenil aj realitu e, in situ, čo vzdialuje možnosť riešenia dvoch štátov. Izrael pokračuje v kolonizácii. Naďalej vyvlastňuje pozemky a buduje rasistický múr. Rada bezpečnosti OSN vydala viacero rezolúcií, kde žiadala Izrael o ukončenie kolonizovania. Napriek tomu Izrael pokračuje vo svojich projektoch a my žiadame Izrael, aby zmrazil kolonizovanie, aby sme mohli začať rokovať, ale Izrael nesúhlasí ani len so zmrazením kolonizovania tiež treba povedať, že za posledných 6 rokov Izrael e, spôsobil vyvolanie troch vojnových konfliktov v Gaze, e, zabil e, tisícky ľudí, za, zabil desiatky palestínskych rodín. Máme desiatky tisícov rodín, ktoré jednoducho zmizli, vymizli z, e, z katastra či zo, z, zo zápisu matriky z územia Palestíny. Izrael zničil domy a domácnosti, zničil e, závody a továrne. Eh, a od začiatku okupácie asi milión eh, palestíncov sa dostalo do izraelského väzenia a ešte naďalej je asi 7 tisíc eh, vojnových väzňov v izraelských väzniciach. A z oči voči týmto trpkým číslam a realite, tak vám kladieme otázku, nie je už konečná ča- konečne čas, dámy a páni poslanci, aby izraelská okupácia skončila, prečo sa neaplikuje medzinárodné právo. ولماذا لا تطبق القوانين والقرارات الدولية sa medzinárodné právo neaplikuje v prípade Izraelov, keď jeden štát agresívne napadne iný štát, keď prečo tento agresor nie je postihnutý. Izrael nás beztrestne napadá. Prečo rezolúcie OSN ostávajú len na papieri, keď ide o Palestínu a o právo palestínskeho ľudu? dokedy e, sa bude e, Izrael tešiť tejto beztresnosti a dokedy bude odmietať mier. Kedy bude uznané historické utrpenie palestinského národa a kedy dostane spravodlivosť. Dámy a páni, palestinský ľud si želá žiť slobodne, dôstojne, na svojom území, tak ako všetky ostatné národy sveta. Náš národ e, nebude e, pri, nepríjme pokračovanie kolonizovania a um, okupácie, akékoľvek bude musieť priniesť obete. To je dôvod, prečo od vás žiadam. Žiadam, aby ste nám pomohli. Vy ste naši priatelia. Pomôžte nám E, odstrániť všetko to, čo spôsobuje túto frustráciu, beznádej, ktorú zažíva náš národ, aby sme ukončili najdlhšiu okupáciu v súčasnej histórii. Neexistujú iné podobné okupáciu takého dlhého trvania. Pomôžte nám ukončiť túto okupáciu. Je vali rozumné aby palestínsky národ, ktorý je jeden z najstarším v tomto regióne a v tomto svete, máme jednu z najstarších kultúr na svete, je vali rozumné, že tento národ nemá právo na svoj vlastný štát. Neprišiel konečne čas, aby náš národ mohol žiť v slobode, aby mohol žiť bez eh, kontrol na hraniciach, bez checkpointov, bez eh, múrov a prechodov, ktoré izraelská, vlád, e, izraelská armáda môže zatvárať alebo otvárať podľa vlastnej vôle. Dámy a páni, áno, Izrael zmenil našu krajinu na väzenie, na e, väzenie pre náš národ – Dámy a páni, rád by som pred týmto parlamentným zhromaždením zdôraznil, že my nechceme nikoho vymazať z geopolitickej mapy, ako si to niektorí myslia či tvrdia. Nikto nemôže odstrániť toho druhého a my si neželáme odstrániť nikoho, ale chceme naďalej existovať a žiť, ale tiež nedovolíme, aby sa niekto snažil vygumovať našu existenciu e, na zemi a konfiškovať naše práva. E, neustávajúca negácia našich práv slúži len záujmom extrémistov a to e, spôsobuje terorizmus aj násilie a to dáva tým násilníkom a extrémistom e, možnosti konania. Preto žiadame, aby sa neumožnilo aby sa zneužívala palestínska otázka na takéto typy extrémizmu. Je potrebné, aby všetci extrémisti eh, zastavili svoje činnosti a stali eh, sa, aby sme sa stali modelom spravodlivosti a rovnosti. Dámy a páni, obraciame sa na vás alebo adresujeme na všetky európske inštitúcie požiadavku, aby ste pokračovali v svojom politickom a diplomatickom úsilí s cieľom dospieť e, k spravodlivému riešeniu e, v našo, pre náš región. A to všetko na základe e, riešenia, e, ktoré ráta e, s dvoma štátmi v hraniciach e, z roku 67. Izrael a Palestína e, vytvorili vzťahy e, s Európskou úniou a majú do, asociačné dohody. Obe entity sú e, členmi mediteránskeho združenia a tým pádom ide o veľkých a dôležitých aktérov. Toto prispieva na e, všetkým zúčastneným stranám. Dámy a páni, chcem vám povedať čo si veľmi úprimné, e, ako je môjim zvykom v dialogu so všetkými. A týmto spôsobom možno dokážem odpovedať na niektoré otázniky, ktoré snať vyvstávajú. Sme za riešenie dvoch štátov. Želáme si vytvoriť palestínsky štát, na všetkých e, e, teritóriách, všetkých e, územiach brehu Jordánu, v hraniciach z roku 67 s Jeruzalémom ako hlavným mestom, ktorý je okupovaný. Nie sme proti tomu, aby sme vytvorili určité výmeny teritórií, ak budú mať rovnakú hodnotu a do určitej, do, za určitých limitov je nevyhnutné pristupovať e, k problematike e, utečencov e, podľa dohôd z roku 1994 a na základe dohôd arabských krajín, Arabskej ligy, ktorá žiadala riešenie spravodlivé a vyjednanie problému utečencov. Iniciatíva arabských krajín eh, patrí eh, k cestovnej mape smerom eh, k vyplneniu príslušných uznesení rad, Rady OSN. My sme uznali v roku 1993 izraelský štát a my si teda želáme len spravodlivo, a zabezpečiť mier pre všetkých. Prijali sme, akceptovali sme, aby na naš, tu bola tretia strana medzi Izraelom a bu, e, budúcim, budúcou e, štátom, budúcim štátom palestínskym v určitých e, rozmedziach pre regionálnu bezpečnosť. My však odmietame úplne provizorné riešenia, to je len strata času a tiež nepríjmame, ale palestínsky štát s provizornými hranicami. Želáme si, aby iniciatíva arabských krajín, ktorá bola prijatá v Bejrute v roku 2002, aby sa bez pozmenení aplikovala. Izraelci často hovoria o probléme podnecovania, provokácií, ale treba povedať, že ich samotné podnecovanie nikdy e, neustalo. Ak sa chceme vyhnúť všetkým týmto e, e, provokáciám extrémistov, je dôležité, aby tripartitný výbor Spojených štátov, Izraelu a Palestíny, aby sa na novo zdynamizoval. Je to e, výbor, ktorý sa vytvoril v roku 98, e, aby sa bojovalo práve proti e, provokáciám alebo problémom z oboch strán. My si želáme, aby sa dala nová dynamika tomuto výboru, kde by štvrtým členom mal byť, mala byť aj Európska únia. Je to dôkaz toho, že sme proti nabádaniu k násiliu, k, e- proti extrémizmu. Chceme, aby tu niekto e, e, bol arbitrom. Kto práve je tým, aby rozhodoval, kto je práve tým, ktorý, ktorý podnecuje. Izraelčania tiež e, podnecujú k násiliu a niekto by mal zohrávať úlohu e, toho arbitra takáto tripertitná a možno aj e, štvorčlená komisia, ktorá by mohla mať novú dynamiku. Chcem vám tiež povedať, že určití rabínovia v Izraeli avizovali celkom jasne, alebo žiadali od svojej vlády, aby sa otrávili e, zdroje vody, aby sa otrávili palestínčania. Nie je to jasné nabadanie k násiliu? Nie je to nabadanie e, ku genocíde? My sme proti nabadaniu e, k násiliu. Dámy a páni, vážený pán predseda, rád by som zdôraznil, že ak e, ukončíme okupáciu, ak by Palestinci mohli žiť suverénne, tak veci by sa mohli rozbehnúť veľmi rýchlo. Vytvorenie palestinského štátu by mohlo byť pozitívnym prínosom, mohli by sme byť do, doplnkovým aktérom, kvalitným aktérom, e, oázou mieru. Mohli by sme byť aktérom, ktorý bude bol zodpovedný palestinským štátom, s Jeruzalémom ako hlavným mestom, kde, ktorý by bol mestom otvoreným všetkým veriacim všetkých eh, troch eh, eh, náboženstiev, kresťanov, judaizmus i islám. Aby to bolo mesto otvorené, pretože my rešpektujeme tri náboženstva, dôležité, aby sa tieto náboženstva e, slobodne vyznávali v Jeruzaleme, ktorý by mal zostať mestom otvoreným. Naša krajina by týmto pádom mohla byť zodpovedná za riadenie svojich vlastných vecí, zaoberať sa svojimi prírodnými zdrojmi. to by sme by, ak by sme mali 60 svojho, svojho teritoria, tie teritoria, ktoré sú dneska e, zónou C podľa dohovoru z Oslo. 60 našich e, teritórií nemôžeme jednoducho mať k ním prístup. E, nemôžeme rozvíjať svoje ľudské zdroje, nemôžeme vykonávať ani polnohospodárstvo, ani priemysel. Je to región, ktorý je kategorizovaný ako región C, okupácia izraelskou armádou, štátom izraelským tu realizuje projekty, ktoré sú nelegálne. Ak by sme vedeli tieto teritoria znovu získať, mohli by sme naozaj urobiť zázraky v poľnohospodárstve, v turizme. A pýtam sa, prečo Izraelčania tak veľmi trvajú na týchto územiach. Takto by sme mohli rozvíjať projekty v priemysle, v polnospodárstve, mohli by sme ďalej tiež dať eh, prácu 10 mm, tisícom ľudí. Mohli by sme mať prístup k prírodným zdrojom, k plynu, k rope. Mohli by sme vytvárať eh, čistý elektri- čistú elektrickú energiu. Sú tu dôležité oblasti v oblasti eh, rozvoja. Mŕtve more, Jordánske údolie, mohli by sme sa venovať cestovnému ruchu. Nezabúdajme na putnický E, cestovný ruch smerom do Betlému. Máme, máme e, ambície štátne. Treba povedať, že Európska únia i ďalšie spriateľné krajiny nám pomohli vytvoriť e, zárodok tohto štátu. Ďalej pokračujeme v našich snahách pretože naše seba určenie nezávisí od Izraelu. Právo na seba určenie nepodlieha e, e, rokovaniam. Je to predsa právo prírodzené. Potrebujeme vašu pomoc. Máme e, desiatky vzdelávacích inštitúcií, univerzity na veľmi vysokej úrovni a to, by na, to nám umožňuje zlepšovať indikátory v oblasti vzdelávania, gramotnosti. Treba tiež brať do úvahy výskumné inštancie, inštitúcie zmiešané. Sme slobodnou spoločnosťou, kde ženy a sú e, zrovnoprávnené s mužmi, majú rovnaké práva, a rovnaké povinnosti. Dámy a páni, vážený pán predseda, 3. júna sa e, uskutočnilo stretnutie na ministerskej úrovni v Paríži. Zúčastnili sa na ňom 28 štátov a 3 medzinárodné organizácie. Chceme za toto úsilie, e, dôstojné úsilie e, poďakovať. K tomu e, by mala byť i medzinárodná konferencia na základe uznesenia rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN. Tak, ako ju prijali k arabskej krajiny tiež v Bejrúte, v roku 2002. To tiež naznačuje e, cestovnú mapu i ďalšie dohody, ktoré sa podpísali. Ak sa táto konferencia uskutoční, je dôležité, aby sa tu jasne e, stanovili rokovania, pretože e, tieto rokovania sú dôležité, ale aplikácia dohôd tiež, tiež treba vykonávať, treba vytvoriť mechanizmus e, sledovania týchto zmluv. To, čo sa teraz deje v Iráne, e, skupina 5 plus 1 umožnila, e, je tu tiež mechanizmus 7 plus 2 a tak ďalej, je dôležité, aby tu bol mechanizmus, ktorý bude sledovať výsledky uplatňovania tejto konferencie. E, Európska rada e, prijala k tomuto komuniké v, e, v Paríži 3. júna a my a naši e, arabskí bratia sa držíme túto, tejto iniciatívy francúzskej. Pán prezident Hollande mi povedal pred niekoľkými dňami, že Francúzsko je odhodlané pokračovať v úsiliach, aby táto medzinárodná mierová organiz- e, konferencia sa uskutočnila do konca roka. Hovoril o nevyhnutnosti začať prípravné práce, aby sa zabezpečil úspech tejto konferencie. Pracovné skupiny a šerpovia by mali začať na tom pracovať. A ja vám chcem povedať, že my ako palestínčania a Arabi sme um, s vami v snahe bojovať proti terorizme, terorizmu a, extrémizmu. To, čo sa deje na Blízkom východe, sa udialo tiež v Paríži, v Bruseli, v Spojených štátoch. My sme proti terorizmu. Akýkoľvek, akýkoľvek nadobudne formu, sme proti terorizmu v každom prípade. ولكن وحتى يتحقق هذا الانهاء للارهاب Ak by sme však mali poraziť, ak chceme poraziť terorizmus, treba tiež e, ukončiť e, izraelskú opuka- okupáciu. Treba e, na, nastoliť e, hranice e, š, so 67., aby a, a, s východným Jeruzalémom ako hlavným mestom e, žijúc po boku Izrael, s Izraelcami. Inak, proti, inak terorizmus e, neporazíme. Inak budeme len dávať zbranie a zámienku e, teroristom, ktorí bojujú, e, tvrdia, že bojujú v záujme náboženstva ak by sa takto udialo, zmizli by tieto zámienky a extrémizmus by rovnako e, a extrémizmus boli porazené. Neboli by ani na Blízkom východe, ani vo svete. E, začiatok riešenia teroristického problému začína v Palestíne. Dámy a páni, vážený pán e, predseda, neexistencia palestinského štátu bude znamenať, že konflikt sa bude predlžovať. A to neposlúži nikomu, len záujmom extrémistov, násilníkov, teroristov. Mnoho krajín e, v našom regióne a inde tým trpeli. Je to terorizmus, ktorý spustil vlny utečencov, ktorých dnes vidíme v Európe. Medzi nimi sú i utečenci palestínsky, ktorí utekajú pred touto situáciou. A my vás žiadame, aby ste k palestínskym utečencom pristupovali ako k ďalším iným utečencom. Utečencom, ktorí utekajú pred vojnami a masakrami a terorizmom. Terorizmami a formami násilia, ktoré odsudzujeme. إذن سبب الإرهاب هو اللاجئون سبب الإرهاب مزيد نتيجة الإرهاب هو مزيد من Terorizmus سبوشتا eh, vlny utečencov ale pred tými, medzi týmito utečencami sú i utečenci palestínsky. My nie, nie sme zúčastnení na e, konfliktoch v, tomto, v týchto regiónoch, ale keď sa tieto konflikty dejú, my uh, za to platíme, my sme nutení utekať. Keď e, prídeme do kontaktných miest, tak uh, nás pripravia o práva, ktoré iní utečenci majú. Prečo sme v takejto situácii? Zmente prosím názor. Utečenský, utečenci, e, utečenec palestínsky je taký istý ako ostatní utečenci. Potrebuje pomoc. Pokiaľ ide o vnútornú situáciu v Palestíne, rád by som vám povedal, že sa snažíme zjednotiť naše teritorium, chceme prerušiť blokádu, ktorá zasahuje pásmo gázy. Chceme e, e, zastaviť rozkol. Chceme rešpektovať politiky e, a záväzky z politiky našej organizácie a záväzky v regióne. Ak si želáme vytvoriť vládu Palestínsku so všetkými stranami, stranu, vládu je národnej jednoty, táto vláda by mala rešpektovať záväzky. Nemôže predsa jedna strana povedať, že si neželá e, rešpektovať e, niektorých zo záväzkov. My sme pripravení vytvoriť túto vládu a potom môžeme prejsť k legislatívnym vládam, e, k legislatívnym voľbám. Tu chcem poďakovať OS, EU eh, e a všetkým členským krajinám EÚ za všetko, čo urobili s cieľom, aby sa rekonštruovalo to, čo izraelská okupácia eh, zničila. Nezabúdajme, že sa tu spustili tri vojny, 10 eh, tisíc obetí, viac ako 100 tisíc zranených a stovky tisícov zničených domov. Vy ste nám pomohli e, rekonštruovať a to si zasluž, zasluhuje naše uznanie a slová vďaky. Vážený pán predseda, rád by som vás požiadal, aby ste mi umožnili e, adresovať e, tý, prostredníctvom tohto zhromaždenia e, izraelskému národu, izraelskej vláde, Chcem len povedať, že je tu e, natiahnutá ruka, ktorá chce uzavrieť mier. Máme politickú vôľu, aby sme k tomu dospeli. A ja vás žiadam, či vy tiež máte tú istú ochotu. Máte ochotu a dispozície z, prehodnotiť vaše postoje a už uznať historickú nespravodlivosť, ktorú, ktorý vá, ktorú váš štát napáchal na našej krajine. Vy máte váš príbeh, vašu históriu a my e, náš. E, je to história, je to e, narratív, ktorý je úprimný. Naša existencia na tomto teritorii pretrvávala od úsvitu časov až do dnešného dňa. Máme práva, ktoré sú nemenné práva na našom teritoriu, naše korene, ktoré sú kresťanské a moslimské. Mier a zmierenie e, e, ide cez uznanie našich práv a cez odškodnenie a reparácie. Nikto nemá záujem transformovať politický boj v boj náboženský. To by bolo nebezpečné. Nie je potrebné, aby sa tento konflikt zmenil na konflikt náboženský. Náboženstvo sem nepatrí. Je to politický konflikt a riešenie by malo byť politické. Využívať náboženský ke zámienky je veľkou hrozbou, je to nebezpečenstvo, ktorý uh, nám nikomu uh, neprospeje. Mier je v záujme všetkých. je dôležité, aby sme vytvorili mier, ktorý bude vzdialený hegemonii kolonizovaniu. Mier a koexistencia na základe spravodlivosti, práva a rešpektu. A to smerom k rovnosti tento mier. Tento e, mier je zárukou pre sľubnú budúcnosť pre všetky generácie, vaše i naše. Vážený pán predseda, dámy a páni, chcem vám poďakovať za vaše privítanie a my s vami rátame s vašim úsilím, eh, aby sa znovu nastolil mier v, našej, eh, v našom regióne. Nech žije euro-palestínske priateľstvo a nech palestínska e, pôda Terra Santa nech je oázou mieru a bezpečnosti pre palestínčanov, susedov a pre celý svet. Dnes máme osobitný záujem vo vzťahu k tomu, čo sa deje e, vo Veľkej Británii a sledujeme, čo sa tam dnes deje. Ďakujem vám za vašu e, pozornosť. Liebe Kolleginnen und Kollegen. Milí kolegovia a kolegyne, ďakujem srdečne pánu prezidentovi Abbasovi. Ďakujem za vaše slova. Včera pán izraelský eh, prezident ukončil svoj eh, prejav eh, tým, že vyzval k mieru. Vy ste hovorili o tom istom. Myslím si, že by mal znovu začať dialog a my všetku podporu, ktorú môžeme e, poskytnúť, tak ju poskytneme. Wznawiam posiedzenie. Witam bardzo serdecznie. Opäť začíname s plenárnym zasadnutím. Vítam vás všetkých a začneme hlasovať čoskoro. Začneme hlasovať. Privítal, privítal medzi nami ukrajinských poslancov a predsedu Ukrajinskej vesmírnej agentúry. A teraz začíname hlasovať.